Ide o zmeny delegácií a v dnešnej zápisnici potom budete mať uvedené všetky tieto e, zmeny. Nie sú nejaké námietky a chcel by som vás informovať, že tieto menovania boli teda schválené. Program sa bude dnes zaoberať situáciou v africkom rohu. To je naša prvá téma a v mene rady by som rada rád odovzal slovo Aleksandrovi Vondrovi, podpredsedovi Českej vlády. Áno, dobrý večer. Dámy a páni,